Dear colleague. Kolegyne a kolegovia, myslím, že pomaly začneme. Som si istá, že prídu ďalší poslanci. Samozrejme, máme už za sebou náročný deň, aj pomerne vzrušujúci, ale dnes popoludní sme veľmi radi, že môžeme mať výmenu názorov s komisiou DG Digit, pani eh, Gertrud Ingestadt, generálna riaditeľka DG Digit, a kolegovia. Budeme hovoriť o digitálnej transformácii, o e, verejných správach e, v členských štátoch Európskej únie. Myslím, že to je veľmi aktuálna téma. Pani Ingeštát, e, dám vám slovo a potom bude určite nasledovať živá diskusia. Prosím, máte slovo. Áno. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička de Suter. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem, že ste ma dnes prijali. Je to pre mňa a pre môj tým potešením začať konštruktívnu a komplexnú výmenu názorov. A vážení poslanci, digitálna transformácia hospodárstva a spoločnosti postupuje bezprecedentným spôsobom. V minulom mandáte sme dosiahli veľa a dnes z toho musíme vychádzať. A podľa predsedničky Ursuly von der Leyen sa musíme snažiť dosiahnuť ešte viac. Európa musí využiť príležitosti k digitálnej éry bezpečným spôsobom a musia mať nad tým kontrolu občania. Všetko postupuje e, bezprecedentným spôsobom, e, výmena údajov a umelá inteligencia, mobilné zariadenia, sociálne a kolaboratívne siete, e, cloudové siete a tak ďalej. Európska únia už e, stanovila štandardy na globálnej úrovni, pokiaľ ide o telekom a dátovú reguláciu a takisto aj pokiaľ ide o e, holistický prístup k umelej inteligencii. Takže ide tu o digitalizáciu verejnej správy v Európe na všetkých úrovniach ak chceme pripraviť Európu na digitálnu éru. Sme presvedčení, že musíme zachovať a skonsolidovať to, čo sa dosiahlo na stratégii digitálneho jednotného trhu a vychádzať e, z toho pri budovaní plne digitalizovaných verejných správ v celej únii ako faktor, ktorý umožní, aby bola Európa pripravená na digitálnu éru. Technologické pokroky nám dávajú prostriedky, aké sme predtým nemali, aby sme komunikovali s občanmi. Vďaka technológiám môžeme riešiť potreby občanov a komunít, najmä tých najzraniteľnejších a vylúčených. V tomto zmysle má digitálna éra eh, potenciál transformovať eh, verejnú správu tak, aby poskytovali stabilné, spolahlivé a bezpečné služby na základe požiadaviek občanov v prvom rade. Toto je príležitosť na zmenenie tradičných verejných správ. Môžeme umožniť cenovo efektívne verejné správy, ktoré pomôžu dokončiť jednotný trh a umožnia podnikom operovať bezpečne v cezhraničnom kontexte a jednotlivcom dá dôveryhodný prístup k službám. To pomôže eh, realizovať eh, princíp štyroch slobôd a posilní pozíciu EÚ v globálnom kontexte. Môžeme e, budovať administratívy, ktoré e, pomôžu po občanom využívať jednotlivé služby. Interoperabilita je kľúčová posilní dôveru a kohéziu a zmenší e, vzdialenosť medzi občanmi a inštitúciami. Chceme zabezpečiť, aby boli verejné správy viac e, zodpovedné a transparentné. To umožní dialog medzi inštitúciami a zainteresovanými stranami na základe e, spravodlivosti a dôvery. Tak budeme bojovať proti dezinformáciám a prispiejeme k inkluzívnej politickej diskusii a k rozhodovaniu s touto perspektívou naša, náš komisár Johannes Hahn dostal mandát na sledovanie cieľov digitalizovanej európskej verejnej správy a začne sa priamo na komisii, ktorá pôjde príkladom. Naša vlastná digitálna transformácia je jedinečná príležitosť na využitie potenciálu digitalizácie, aby sme vytvorili inovatívne riešenie pre dôveryhodnú, efektívnu, transparentnú a bezpečnú komisiu. Takto sa zameriame na opatrenia, ktoré urýchlia túto transformáciu, aby bola komisia digitálnou organizáciou pripravenou na výzvy digitálneho veku. Digitálna stratégia, prijatá pred rokom a pol, a synergie a efektívne iniciatívy definujú cestovnú mapu na vytvorenie digitálneho systému do roku 2022. Bezpečný, súkromie chrániaci dizajn, digitálny z definície a otvorený z definície. Okrem toho chceme využiť e, internú digitálnu agendu komisie na reformu európskych verejných správ Väčšina e, systémov v Európskej komisii je prepojená s e, členskými štátmi v rôznych politických oblastiach. Napríklad e, interoperabilita je vnímaná ako priorita v doprave, kontrole hraníc, bezpečnosti, spravodlivosti a zdravotníctve, harmonizácia digitálnych infraštruktúr a noriem, prijatie a využívanie blokových riešení a interoperability sú zásadné a kľúčové na vybudovanie cezhraničných digitálnych služieb. Preto je dôležité, aby tieto priority boli zohľadnené v budúcom viadročnom finančnom rámci, aby sme používali tie normy, ktoré už máme, budovali nové a dohliadali na implementáciu Európskeho rámca interoperability. Ide nám o zrýchlenie a zlepšenie digitalizácie v verejných správach celej Európe. To platí pre Európsku komisiu, európske inštitúcie a pre európske verejné správy na všetkých úrovniach. Našou hlavnou prioritou musí byť zjednodušiť komplexné procesy, s ktorými sa každodenne potýkajú občania, napríklad zrenčná daň, vyhlásenia elektronické ID, registrácia v rôznych členských štátoch, žiadanie o sociálne dávky a podobne. Toto ide naprieč rôznymi sektormi a úrovňami vlády a naprieč hranicami pre ľudí, v prípade ľudí, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí. Dobre fungujúca verejná správa je dôležitá pre podniky, prispieva k dynamickým k dynamickému a konkurencieschopnému vnútornému trhu. Za posledné roky sme vyvinuli solidný know-how. Komisia prijala opatrenie na rôznych e, frontách, e, takisto e, v spojitosti s digitálnou transformáciou európskych štátnych správ. Máme nástroje ako Connecting Europe Facility, a ďalšie, ktoré poskytujú finančnú podporu. Okrem toho poskytujeme usmernenia a koordináciu a podporujeme normy osvedčené praxe prostredníctvom akčného plánu EÚ a rámca európskej interoperability. Teraz sa treba eh, pozrieť na to, aké budú ďalšie kroky, ak to chceme robiť s vami spoločne s Európskym parlamentom. Európske verejné správy musia urobiť ďalší krok, smerom k digitálnym verejným správam, aby mohli používať, zdieľať údaje bezpečným, efektívnym a dôveryhodným spôsobom. To je kľúčová podmienka na zavedenie nástrojov umelej inteligencie a lepšej dostupnosti údajov e, naprieč hranicami. Je to pridaná hodnota pre občanov aj podniky v celej Európe a pre ďalší rozvoj jednotného digitálneho trhu. Na funkčnom digitálnom trhu musia tieto funkcie reagovať na potreby e, občanov. To znamená e, artikulovať e, procesy pomocou digitálnych riešení na všetkých úrovniach verejnej správy. Tie isté výzvy existujú na všetkých úrovniach verejnej správy vo všetkých krajinách Európskej únie Vynakladá sa veľa prostriedkov a, na, a úsilia na riešenie týchto potrieb, ale chýba koordinácia, preto máme prípady fragmentácie, duplikácie, vyššie ceny a niekedy dokonca aj nové bariéry. Ale v zásade tá výzva je rovnaká. Spoločné normy, spoločné riešenia na podobné potreby, na riešenie oneskorení a nekompatibilných digitálnych riešení. Hoci celková e, situácia elektronickej štátnej správy e, sa uberá dobrým smerom. Digitalizácia verejnej správy vyžaduje zvýšené úsilie, najmä pokiaľ ide o vytváranie digitálnych kapacít, používanie opätovne použiteľných e, digitálnych nástrojov pre európske politiky, zlepšenie administratívnej a súdnej spolupráce, to sú priority. Európska komisia chce spolupracovať s členskými štátmi na modernizácii verejnej správy v Únii, využívať technológiu na to, aby bola vláda bližšie občanom a podnikateľom a zjednodušiť verejnú správu a ich modus operandi. Ďalšou oblasťou, kde potrebujeme opatrenia, je mm, cezhraničná interoperabilita, e, verejné služby zamerané na používateľa, efektívne e, procesy a využívanie údajov. A preto sme tu dnes, aby sme otvorili spoluprácu, pretože rola Európskeho parlamentu pri dosahovaní týchto cieľov je kľúčová. Chcem teda na záver povedať, že by sme s vami chceli spolupracovať, počúvať vás, vaše návrhy, učiť sa z vašich Skúsenosti vo vašich volebných obvodoch a e, chceme vás požiadať, aby ste sa k nám pripojili, aby sme mohli svoje zámery realizovať. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem pani Ingeštát za prezentáciu. Pani Žaldemóze otvorí diskusiu. Ďakujem Bola to veľmi zaujímavá prezentácia a súhlasím s tým, že tento cieľ, ktorý si stanovujete, je dôležitý. Výmena digitálnych údajov a to aj medzi verejnými správami v cezhraničnom kontexte, to je dobré pre občanov aj členské štáty, takže ten cieľ podporujeme ale som trocha skeptická, pokiaľ ide o spôsob, ktorým toto všetko má fungovať v praxi. Vieme, že sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o digitalizáciu verejnej správy. A v dôsledku toho by som sa chcela spýtať konkrétnejšie, ako si predstavujete, že táto interoperabilita bude fungovať členské štáty by museli mať všetky rovnaké e, systémy spracovania údajov alebo nie. Ako sa vyhnúť byrokracii v tom, čo robíme? Súhlasím s tým, že máme slobodný pohyb, ako ale konkrétne postupovať to by sme napríklad museli mať tieto informácie dostupné vo všetkých e, európskych jazykoch. E, takže ja by som e, chcela vedieť, ako chcete konkrétne postupovať v praxi. Sú veľké rozdiely medzi mierou digitalizácie v jednotlivých členských krajinách, ale v každom prípade ďakujem za prezentáciu. Would you agree that we... Súhlasíte s tým, že si vypočujeme niekoľko otázok a potom odpoviete pani Gebhardt. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Aj ja chcem poďakovať za prezentáciu. To všetko znie úplne výborne, ale mám tu otazník s realizáciou. Máme skúsenosť so starými systémami, ktoré už sme rozpracovali, IMA a podobne a chceli sme zjednodušiť eh, administratívnu spoluprácu. Máme aj elektronické formuláre, ktoré sa majú automaticky prekladať a podobne. Mám pocit, že tie systémy už sú, ale nie sú vhodne využívané v členských štátoch, ako teraz máme členských, členské štáty a najmä úradníkov eh, priviesť k tomu, aby tieto systémy používali v prospech spotrebiteľov a občanov, pretože to je jedna z veľkých otázok, ktorú pred sebou máme. Mne sa zdalo skvelé, keď som pred niekoľkými rokmi mohla elektronicky v Paríži sa dostať k svojmu rodnému listu. Nemusela som chodiť do Paríža, aby som ho dostala, poslali mi ho ale napríklad v Nemecku by niečo podobné asi nešlo, pretože by som musela ísť e, na úrad, aby mi ten dokument vystavili. Takže ako sa postarať o to, alebo pomocou akých nástrojov dosiahnuť to, aby to skutočne bolo prakticky realizovateľné, pretože problém spočíva v tom, že aj v členských štátoch sa s týmto stretávame stále sa e, to nazýva tým hrozným názvom subsidiarita. Na to vždy nakoniec narazíme a potom sa povie, nuž áno, e, v Európe sa k tomuto nemôžete vyjadrovať, e, toto je naša vec, naša štátna správa bude vyzerať tak a tak, na to máme právo, my sa učíme takto a tak ďalej, hovorte si, čo chcete, ale na konci, ako sa chcete postarať o to, aby členské štáty do toho išli tiež? Thank you. Ďakujem. Ehm, pani Leuton. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem pani riaditeľka za tento ambiciózny projekt. Chcela by som povedať, že to poznám veľmi dobre zo skúsenosti mojej vlastnej aj mojich kolegov. Už som, už som prešla takým procesom transformácie, ktorý som musela viesť. Išlo len o jednu verejnú správu, ale tie obavy na začiatku boli tie isté. Ako urobíme interoperabilnými tieto systémy bez toho, aby sme zmiešavali údaje napríklad o zdraví, o daniach, o sociálnom zabezpečení, aby sme vydali napríklad jednu jedinú identifikačnú kartu. Naša portugalská karta je jednotná, e, obsahuje všetky verejné systémy, vychádza to z jednej platformy interoperability. Ja chcem ho- hovoriť o skúse- svojej skúsenosti. Najlepší spôsob, ako získať dôveru, v tomto prípade 27 členských štátov je e, tak, že začneme tam, kde je to možné. Jedným prípadom, dvoma prípadmi, ktoré sa týkajú mnohých ľudí a tam, kde je to možné. To znamená taký systém, informačný systém, alebo také systémy, e, ktoré nemusia byť nevyhnutne všetky úplne rovnaké. Nemusí to byť len jeden samozrejme, ale také systémy, kde je možné toto urobiť, kde systém jednotlivých členských štátov alebo pri najmenšom významného počtu členských štátov, lebo potom sa ostatní pripoja, kde teda je možné urobiť to a kde výsledok bude viditeľný pre mnoho ľudí. To znamená, aby si občania sa vedeli stotožniť s takýmto výsledkom lebo keď začneme nejakým veľkým, obrovským projektom reformy verejnej správy 27 členských krajín, tak týmto aj skončí. Budeme mať obrovský a pekný projekt bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo. Odporúčam teda na základe vlastnej skúsenosti, ktorá bola úspešná, nie som sama, kto to hovorí, tvrdia to medzinárodné správy a ocenenia, Vychádzam teda zo skúsenosti, že najvhodnejší je prístup z dola nahor. To znamená, o, treba začať u ľudí, ktorí to najlepšie poznajú zvnútra, ako sa tu povedalo napríklad, pokiaľ ide o sociálne dávky. Lebo toto súvisí s mobilitou pracujúcich v rámci únie, ale môžeme si vybrať aj iné situácie, ale taký, ide o to, aby to bol taký príklad, ktorý skutočne bude realizovateľný. Ja vás môžem ubezpečiť na základe vlastnej skúsenosti a som skutočne o tom presvedčená, že toto je úloha, ktorú sme schopní splniť a je to veľmi dôležité. Jednotný trh, e, na ktorom sa pohybujeme z jednoho konca na druhý. môžem vám povedať, že to niekedy je nočná mora. Mohla by som vám o tom rozprávať. Niekedy máme pocit, že ani nie sme v Európe. Keď si kúpim domáci spotrebič niekde, napríklad e, v prípade, že sa vyžaduje nejaká identifikačná, nejaký identifikačný preukaz, tak v Belgicku toto so svojím portugalským preukazom urobiť nemôžem. A takých e, prí, odpadov, ktoré rozčulujú ľudí, je viac. Takže treba, aby sme zvýšili koheznosť únie práve v tomto smere. Ja samozrejme vítam vašu ambíciu, treba na to rozpočet, ale odporúčam, vyberte si 1, 2, 3 prípady. Digitálna technológia má pomôcť zefektívniť procesy, lebo už sme prešli fázou, kedy to vlastne navýšilo Eh, administratívu a byrokraciu. Vyberte si pár krajín, či už na severe alebo na juhu, niektoré z nich eh, pokročilejšie, iné menej a skúste to s nimi. Určite, určite v takom prípade tie obavy, ktoré sme aj my tu vyslovili, budú oveľa menšie my považujeme za dobré, aby to boli také verejné správy, ktoré používajú túto technológiu a umelú inteligenciu. Ide o to, aby sa zlepšili služby pre občanov, aby sa zabránilo takým problémom, ako napríklad majú diabetickí pacienti alebo závislosť od eh, online hazardných hier a podobne. Tak ako my e, v Portugalsku sme to robili, že využívame umelú inteligenciu na preventívne účely a nielen na riešenie problémov, ktoré už e, existujú lepšie, e, predchádzať problémom, než ich musieť riešiť. Hm, takže vám ďakujem za pozornosť a nevzdávajte to, som si istá, že sa vám podarí splniť túto úlohu. Možno by ste mohli odpovedať na tieto tri otázky a potom bude druhé kolo otázok. Ďakujem v prvom rade za to, za akým záujmom k tomu pristupujete a za zaujímavé otázky. Vrátim sa k tomu, čo sme urobili. Už sme sa dostali pomerne ďaleko v tom predchádzajúcom programe. Máme rámce, usmerenia, toolboxy, máme konkrétne bázy, na ktorých môžeme budovať. Ide o to, ako to zrýchliť, urobiť krok dopredu využiť konkrétne prínosy pre občanov a potom budem hovoriť aj o tom, čo hovorila, o čom hovorila pani Leighton. Ako zohľadniť rozdiely medzi členskými štátmi a ako ich zotrieť alebo zmenšiť. Pracujeme na rôznych úrovniach. Veľa pracujeme s tzv. sieťou CIO Government e, v jednotlivých členských štátoch. Dvakrát za rok sa stretávame počas každého predsedníctva a od samého začiatku ľudia hovoria, že keby sme si len vymieniali e, identifikačné karty na týchto stretnutiach, aby sme videli, či tie systémy fungujú, už aj to by bolo prínosné. E, takže takto môžeme ukázať, čo už sa nám podarilo v jednotlivých členských štátoch, čo môžeme zdieľať a čo nefunguje. Máme výbory s expertmi z členských štátov, ktorí spoločne pracujú na tom, čo už máme, aké sú ešte nedostatky, aké riešenia potrebujeme, aby sme vyplnili tie nedostatky. Potrebujeme urobiť viac na lokálnej a regionálnej úrovni, lebo tam sa deje veľa vecí. Mestá v Európe sú v tomto veľmi aktívne a my s nimi intenzívne spolupracujeme. Máme týmy, ktoré v teréne zvyšujú povedomie a použív, e, spolupracujú s ľuďmi, ktorí prijímajú riešenia na interoperability a samozrejme robíme to aj na úrovni komisie, aj na úrovni členských štátov, takže toto všetko môžeme zdieľať. Treba zvyšovať povedomie, ako ste povedali, lebo nie vždy sú ľudia dostatočne informovaní o tom, čo robíme a ešte k tomu zrýchleniu, ako môžeme urobiť ďalší krok. Na základe kontaktov s občanmi členských štátov vieme, že treba teraz všetko dať do vedna. Máme celý rad riešení, stavebných blokov, normy a PI a podobne na základe programov komisie aj od členských štátov. Potrebujeme teda toto všetko niekde ukotviť E, taký bezpečný, zdieľaný dátový priestor, tak aby členské štáty mohli vychádzať z toho, čo už majú. To znamená aj tie, ktoré už sú pokročilejšie, aj tie, ktoré ešte nepokročili, tak aby sme vedeli, čo už existuje, kde možno začať, kde sa nachádzame v interoperabilite a potom budú nasledovať logické kroky. To je teda ten toolbox a to sú tie tie prísady toho celkového receptu. Takže toto by sme chceli zrýchliť v ďalšom kole činností a okrem toho chcem ešte zdôrazniť e, e, tú jednotnú digitálnu bránu. Tu máme istý minimálny súbor služieb, niektoré ste uviedli, ktoré sú povinne a musia byť dostupné vo všetkých členských štátov aj v cezhraničnom kontexte a musia byť takisto prepojené s kapacitami na preklad, aby to bolo vo všetkých jazykoch. Toto je povinnosť. Je to asi 20 služieb, ten prvý súbor, ale už je to krok vpred. Musí byť e, teda povinné, aby členské štáty toto využívali. Takže chceme toto expandovať a samozrejme e, prípady, ktoré sú úspešné, do toho treba zahrnúť, čo ľudia potrebujú. Bez ohľadu na to, čo ľudia potrebujú, nemôžeme nikdy mať úspech Treba to teda rozšíriť a pracovať aj so sektormi. Mnoho z týchto vecí sa napríklad zakotvuje v sektorovej legislatíve, napríklad sociálne dávky. V určitej časti komisii pracujeme s informačnými systémami a systémami pre celú Európu. Treba teda pracovať na rôznych úrovniach, aby sme sa dopracovali k tým vhodným prípadom použitia. No a okrem toho, ako sa dostaneme z ISA Square eh, k programu digitálnej Európy, ako to premostíme. Eh, to súvisí s niektorými z vašich otázok. Ide o to, aby sme sa zaoberali synergiami v programoch komisie. My sme sa tým zaoberali eh, možnosťou zapojiť naše programy do programy digitálnej Európy. Nikto mimo komisie by mm, nemal mať starosti s tým, odkiaľ čo pochádza. To znamená, pokiaľ ide o sociálne fondy alebo všetko, čo súvisí e, s digitálnymi technológiami a s programom Horizon 2020. To jednoducho znamená, že musíme spolupracovať s regionálnymi programami a ísť e, v ruku v ruke s týmto. Takže máme a umelú inteligenciu, vysokovýkonné počítače, kybernetickú bezpečnosť, etické hodnoty umelej inteligencie, tie sú veľmi dôležité. Všetky tieto veci musia pracovať spoločne a z toho musíme vychádzať. A myslím, že toto je dobrý základ, na ktorom môžeme ďalej budovať. V otázkach zaznelo, ako, ako toto všetko realizovať v rámci subsidiarity. Ako dovedieme jednotlivé úrovne a sektory verejnej správy v členských štátoch k tomu, aby sa uberali týmto smerom. Ide tu o kombináciu opatrení a aktivít a nástrojov, o ktorých som práve hovorila, to znamená jednotná digitálna brána, zvyšovanie povedomia, vysielanie tímov, organizovanie seminárov na zdieľanie osvedčených postupov a konferencií. Máme napríklad takú cenu opätovného používania, ktorú udelujeme a Ide o to, aby sa praktici, ľudia z praxe čo najčastejšie stretávali a vymieniali si skúsenosti. Potom pôjdeme za rámec tohto, aby sme oslovili ešte viac ľudí, ale na tom ešte budeme musieť pracovať a určite sa do toho zapojíte aj vy a pomôžete nám práve pri zvyšovaní povedomia. Myslím, že to je zatiaľ z mojej strany všetko. Ďakujem pekne. Takže teraz prejdeme k druhému kolu otázok a prvou rečničkou je pani Tuc. Ďakujem pani predsedníčka, e, ďakujem pani generálna rejiteľka a aj generálnemu rejiteľstvu za to, že ste prišli na dnešné zasadnutie výboru IMKO a ako prvá pripomienka, e, ten e, vládny akčný plán EÚ je značný krok pri digitalizácii verejnej sféry, ale pri vzniku nástrojov umelej inteligencie podľa mňa by sme mali prijať ďalšie kroky, aby sme e, vytvárali e, tie transparentné služby a dali užívateľov e, do stredovodu verejných služieb. A zvorazňujem, že spolupráca medzi inštitúciami EÚ je najdôležitejšia, aby digitalizácia verejnej správy mohla byť dosiahnutá na najvyššej úrovni. Tiež chcem zdôrazniť, že úsilie digitalizovať verejnú sféru by malo byť dobre koordinované na európskej aj národnej úrovni, aby sme sa vyhli digitálnej fragmentácii služieb aj údajov. Nemali by sme však zabúdať na to, že kybernetické útoky sa stavajú dvomyselnejšie a okrem iného sú zamerané na verejnú správu a kyberútoky sa ťažko odhaľujú a potrebujú e, značné zdroje, aby sa e, eliminovali a preto mám dve otázky na komisiu. Najprv sa chcem opýtať, ako komisia zabezpečí, že inštitúcie budú naozaj chránené pred kyberútakmi. A moja druhá otázka je, ako komisia zamýšľa lepšie komunikovať s e, miestnymi verejnými orgánmi samosprávy. Teraz pani Grapiny. repet și eu, dar... Ďakujem, pani predsednička. Neviem, že či aj ja to musím e, ešte raz povedať, no ja e, s radosťou ešte raz e, poviem, že ste nám tu predstavili veľmi zaujímavú víziu. Ja by som sa tešil, keby sa nám podarilo dospieť k digitalizácii celého spoločného trhu. Bola som v Estonsku a mohla som to sledovať ako e, je to tam už pokročilé. E, kolegovia hovoria, že e, chcú jeden osobný preukaz pre všetky verejné služby a v Estonsku už to tak je. A poprvé pre digitalizáciu potrebujeme príslušnú infraštruktúru a to už je rozdiel medzi existujúcou infraštruktúrou v členských štátoch a medzi jednotlivými členskými štátmi máme však aj rozdiely v schopnostiach e, občanov. To hovorím z vlastnej skúsenosti aj e, v rámci členských štátov sú regióny, kde ešte občania nie sú e, tak vyspelí a nevyznajú sa v používaní tých technológií a tam vzniká bariéra. Teda to závisí od kompetencií v členských štátoch. V Estonsku je to tak, že môžete všetko možné si objednať a nechať doručiť cez telefón. A občania sa v tom vyznajú, ale v iných členských štátoch eh, to nedokážu, občania majú viac eh, ťažkostí. Ako máme postupovať v digitalizácii? Napríklad eh, to je ako pri železničnej dopravy aj e, tam sú rôzne infraštruktúry, napríklad e, vo Francúzsku sú e, vysokorýchlostné vlaky a v iných štátoch sú zlé železničné spenia. A čo s tým môžeme urobiť, e, to tiež súvisí e, s rozpočtovými prostriedkami, ktoré máme v dispozícii. Máme viacročné finančné rámce, keď tie to prostriedky nebudú prerozdeľované riadne, tak ako máme rozdeľovať tie prostriedky, aby boli tieto prostriedky budované v členských štátoch, aby nakoniec e, všetky členské štáty dospeli k tomu, že môžu dosiahnuť interoperabilitu. To je pre mňa jedný spôsob, e, ako je to možné. A e, Mali by sme prezdeliť e, prostriedky tak, aby vaša vízia, váš e, sen sa naplnil. Ako e, možno premostiť tú rôznu vzdelanosť a schopnosti obyvateľov a rôzna úroveň infraštruktúry, aby sme nakoniec boli všetci kompatibilní. Thank you very much, honor. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať srdečne pani z komisie aj celému DG za to, že podporujú digitálne verejné služby. Ako vieme, že digitálne um, verejné služby z pravidla sú oveľa efektívnejšie ako tie tradičné. A tie um, digitálne verejné služby sú tiež oveľa transparentnejšie, čo je dobre pre všetkých okrem skorumpovaných ľudí. A tiež sú oveľa inkluzívnejšie ako tie verejné služby, pretože keď ľudia sú lepšie informovaní, tak sa chcú zapájať do procesu rozhodovania a s radosťou chcem povedať, že v praxi vo všetkých 27 členských štátoch máme naozaj výborné verejné digitálne služby. No ako zabezpečiť cezhraničný prístup k tým e, výborným verejným digitálnym službám, to je otázka. Zoberme si napríklad elektronické lekárske predpisy v Švedsku a Dánsku a v Fínsku, Estonsku aj v Grécku. Prakticky 100% lekárov vydávajú elektronické predpisy, ale keď Švédi chcú napríklad cestovať do Dánska, tak stále potrebujú papier. Jediné dva štáty, kde funguje vzájomné uznávanie elektronických e, liekových predpisov, je Fínsko a Estonsko. Prečo? Len dva štáty z 27. Alebo elektronické obstarávanie. E, je to vysoko rozvinuté v Portugalsku napríklad, alebo aj v iných štátoch, ale prečo nie vo všetkých 27 štátoch? Myslím, že nemôžeme vysvetliť tieto ťažkosti len s jedným úzkým e, hrdlom. E, sú tam e, podnikateľské záujmy aj právne problémy, no chcem vás upozorniť na systémy identifikácie, ktoré ste predtým spomenuli. Máme EIDAS, v EÚ. Ale nedávno e, sme dostali hlásenie, že už 6 e, štátov z 27 e, podpísali tento EIDAS systém, teda pre 6 štátov vzájomné uznávanie digitálnej totožnosti je realita. Pre ďalších 6-7 štátov to bude skoro, keď to podpíšu, teda to je 13 27 a zároveň všetci vieme, aké ľahké je používať napríklad e, mobilný telefón pre bankové transakcie a systém rozpoznania tváre. Plastové karty v peňaženke to už e, patrí e, včerajšku, do včerajška tie smart karty s čipom aj mobilnej mobilový, mobilná identifikácia už je e, včerajškom, e, je veľa rôznych identifikačných systémov. Musíme robiť niečo s našim ADAS a to nie je otázka o platforme pre vzájomné uznávanie, ale aké digitálne totožnosti používame v členských štátoch. Teda dnes e, príliš často používame Google a Facebook, aby sme mali prístup na webové stránky A to nie len dobrý nástroj na prístup, ale tiež e, tým e, odozdáme naše údaje Google a Facebooku. Prečo to musíme robiť? Prečo je to také komplikované? Vytvoriť naše vlastné systémy identifikácie. A tento zjednotenú platformu výmeny údajov pre vzájomné uznávanie týchto hm, preukazov totožnosti. Takže ja vás žiadam, aby ste pracovali bližšie s DigiConnect na hm, tejto revízii EIDAS a potom by sme boli oveľa bližšie k tomu, aby sme mali um, európsku verejnú správu v digitálnej podobe. Ďakujem ešte, máme dve otázky, ktoré sa hlasia, takže obidvom dáme slovo, pán Kolaja. Um, Ďakujem. Ďakujem aj riaditeľke za prezentáciu. Som rád, že ste hovorili veľa o interoperabilite, čo z môjho hľadiska a dúfam, že aj z hľadiska komisie je kľúčom pre efektívnu digitalizovanú verejnú správu. Čo sa týka kľúčových prvkov interoperability, ja to tak vidím a dúfam, že komisia s tým súhlasí, že to sú otvorené technológie, otvorené údaje a bezplatný software eh, open source, ktorý zabezpečuje dlhodobé efektívne riešenie bez toho, aby to eh, zamkol predajca. Moja otázka je, aké sú plány komisie na podporu inovácie prostredníctvom otvorených technológií a ich e, narastu a príjmania vo verejnej správe. Ďakujem nakoniec pani Klun. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za prezentáciu, na ktorej ma hlavne zaujalo, ako sa snažíte nasadiť digitalizáciu medzi členskými štátmi a to je dôležité, pretože máme mm, medzery a rozdiely v digitálnej gramotnosti a vybavenosti, ktoré treba riešiť e, a chcem sa opýtať niečo e, v súvislosti s Írskom, je to mm, ochrane údajov. Máme kartu pre verejné e, služby elektronicky, čo, ktoré umožňuje občanom e, prístup na rôzne štátne služby, kde majú jednu kartu, jeden prostriedok, e, keď chcú mm, lekárskú pomoc, tak tam sú ich údaje, aj ak chcú sociálnu pomoc alebo iné. Ale komisia sa uznesla, že mm, táto karta je nezákonná z hľadiska ochrany súkromia a je tu celá téma okolo súkromia údajov a toto sa zdieľa len medzi rôznymi rezortmi v rámci vlády a ako sa to prekonáva a ako to funguje v iných štátoch. Give... Ďakujem a teraz má slovo pani Ingolstadt. Thank you very much for the Ďakujem za to druhé kolo otázok. Budem odpovedať v poradí. Hovoríme o dôveryhodných službách a o tom, ako pracujeme na kyberbezpečnosti. Máme tu rôzne oblasti. Z môjho hľadiska, kde pracujem, my sme zodpovední za kyberbezpečnosť európskych inštitúcií, kde máme medziinstitucionálny orgán, ktorý to sleduje a oni aj e, vymieňajú veľa informácií s členskými štátmi, ale je to v národnej kompetencii, takže e, máme tiež e, spolupracovníkov dobrovoľných v členských štátoch, ktorí pracujú v rámci siete a táto spolupráca sa veľmi narastla. Musíme pracovať na pripravenosti a zvyšovaní povedomia v členských štátoch a ten zákon, ktorý bol prijatý minulý rok, v tom pomáha pri zvyšovaní um, prevádzkovej kapacity spoločenstva v Európe alebo tejto obce v Európe. Musíme na to pozerať z rôznych uhlov. Jeden na základe toho, čo robíme, aby sme boli čo najviac zabezpečili. To súvisí s údajmi a EÚ je teraz e, priekopníkom a určuje medzinárodné globálne štandardy, pretože iní to sledujú a myslím, že to robíme správne. My sme prijali e, druhý súbor usmernení o údajoch, o etike a hodnotách v umelej inteligencii a to vychádza zo skutočných e, prípadov používania čo funguje v praxi a čo nie. A potom sme e, z toho urobili iteráciu a my sledujeme, či naše služby plnia všetky kritéria, e, ktoré máme v nariadení a v e, usmerneniach. A to je veľmi dôležité. No nesmieme umožniť, aby obavy o ochrane údajov postihovali dobré služby a dobré fungovanie a potom sa dostaneme k poslednej otázke, že ako môžeme zabezpečiť alebo zodpovedať vašu otázku z Jirska, že ako môžeme um, slúžiť občanom a poskytovať im tie služby, ktoré chcú, bez toho, aby sme zasiahli do ich súkromia. Je na to veľa rôznych riešení a teraz by som prešla k tomu riešeniu z Estonska, kde občania majú prehľad o všetkom, čo sa deje s Igodajmi a vedia presne, čo sa stane a poskytujú svoj súhlas e, na to, na čo možno ich údaj použiť a potom sa dostávame k najlepšej praxi medzi členskými štátmi, čo funguje e, medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečilo súkromie údajov, aby sa to mohlo používať e, riadne. Je tu diskusia, ktorú poháňajú, alebo ktorú živia všetky, všetci riaditeľia a to, ako e, to môžeme sfunkčniť bez toho, aby to bolo proti GDPR a jeho pravidlám. Ako zabezpečiť základnú bezpečnosť a ochranu? Väčšina členských štátov naši spôsob, ako to riešiť, ale myslím, že môžeme urobiť viac z hľadiska inštitúcií a musíme toto sledovať veľmi zblízka. Nie, niečo k ambíciám, my sme ambiciozni a sme pozitívni, e, presvedčení o tom, čo robíme Ináč by sa na to nedalo, ináč by sme nedospeli k tej úrovni ambícií, ktorú sme si určili. A snažíme sa zistiť, aké sú rôzne kroky, ktoré nám môžu pomôcť to naplniť. Napríklad veľký rozdiel medzi členskými štátmi, aj keď sa dostaneme na úroveň infraštruktúry, nie sú len riešenia, ale aj infraštruktúra. Preto sa snažíme spájať všetky rôzne programy od komisie, od podporné programy z Európskej únie, aby sme to mohli vnímať v celku. Napríklad tu máme riaditeľstvo pre štruktúralne reformy, ktoré pomáha členským štátom, ktoré to chcú robiť. Máme štruktúralne fondy, ktoré môžu poskytnúť podporu, takže keď to pozrieme globálne, tak vidíme mm, celý súbor potrieb, ktoré členské štáty môžu vyžadovať, aby pokročili. A potom môžeme identifikovať, kde tie potreby sú v zmysle um, súboru riešení aj potrieb členských štátov. Jedna otázka v predchádzajúcom kole bola o tom, že nemáme urobiť eh, digitálne služby komplikovanejšie ako tá byrokracia, ktorú máme teraz. A to je výzva. To ide o eh, digitalizácii byrokracie a verejnej správy, ktorú máme a transformácii PDF na digitálne, digitálnu podobu. A toto tiež e, sa veľmi vyskytuje medzi členskými štátmi a expertami na rôznych rovniach, takže musíme toto veľmi pozorne podnesovať. Teraz e, k tomu, čo povedal pán Osip, ďakujem za prácu a za inšpiráciu, ktorú ste nám dali, keď sme v komisii k EIDAS. IDAS je podľa nás veľmi dobrý základ. Ešte sme to nedosiahli. No. Prichádza revízia z DG Connect, na ktorej s ním pracujeme, aby sme zistili, aké potreby potrebujeme z perspektívy členských štátov a ako to môžeme zapracovať eh, do tej revízie. A tiež, keď používame IDAS pre ďalšie špecifické sektory, ktoré eh, treba sprístupniť v celej EÚ. Napríklad hovoríme o špecifických potrebách napríklad v zdravotníctve. Ako môžeme budovať na tom, čo už máme a čo môžeme zlepšiť, aby sme dosiahli lepšiu úroveň riešení. Máme tiež ďalšie riešenia, ako napríklad eh, výmenu údajov, bezpečným spôsobom. A musíme myslieť na to, ako to zlepšiť. Otvorený software, všetko, čo robíme v našich činnostiach, je otvorené štandardne. Tiež máme komunikáciu o našej stratégii, o otvorenom softveri. Teda my um, budujeme toto, takéto spoločenstvo, komunitu v celej Európe. A tiež máme aktivity, bezpečnostné aktivity, ktoré sme vypracovali s parlamentom o chybách v otvorenom eh, softveri a používame systematicky teraz otvorený software spolu s komunitami a toto je veľmi blízko nášmu srdcu a myslím, že väčšinu otázok som prebral. Ešte mi niečo uniklo. Výcvik a eh, schopnosti, toto je zložitá téma um, ehm, zodpovedať za to najmä členské štáty, ale v jednom členskom štáte, v podstate u nás doma vo Švédsku mi to povedali, že agentúra um, posiela všetkých svojich pracovníkov e, povinne na školenia týkajúce sa ochrany osobných údajov a keď sa vrátia zo školenia, tak to robia odlišným spôsobom. Takže je to dôležité. Musíme v štátnych zamestnancov, ale aj občanov školiť eh, v tom, ako využívať tieto riešenia. Veľká časť eh, digitálnych zručností je zahrnutá v programe Digitálna Európa, to je tiež veľmi dôležité, všetko to tam je, no a my z našej strany eh, robíme niečo, čo nazývame ako ekonomika interoperability, ehm, prvé vzdelávanie máme, sme mali v decembri spoločne s s univerzitou v Lovene spolupracovali sme na tom so štátnymi pracovníkmi, zamestnancami a s akademickou obcov a týkalo sa toho, ako sa to dá využívať v Európe. Takže dá sa tu robiť veľa vecí a myslím, že aj vy môžete prísť s myšlienkami a iniciatívami v tejto oblasti a teším sa na, na rôzne návrhy aj z vašej strany, pokiaľ o to, čo sa tu dá spoločne urobiť. Ďakujem veľmi pekne, pani Ingeštát, myslím, že tým sa uzavrie tento bod nášho programu. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli medzi nás, že ste o tom s nami rokovali a mm, chcem vám len pripomenúť, že o 16.00 budeme mať e, v tejto miestnosti workshop venovaný elektronickému obchodu. Ostávneme ďalej teda v tejto téme. Neviem, e, či chce niekto ešte z ostatných poslancov um, spomenúť nejaký bod rôzne. Um, 18. marca o 9. sa bude konať uh, nasledujúce zasadnutie výboru. To som ešte chcela pripomenúť na záver. Ďakujem veľmi pekne.